Takže teraz prejdeme k vysvetleniu hlasovania. A najprv začneme správo pána Zvera. Má slovo pán Jakolíno. Sí, signora. Sí, signora Presidente. Non v'è dubbio che questa relazione... Ďakujem, pani predsednička. Samozrejme, že táto e, správa predstavuje krok pred smerom k vytváraniu nových e, vzdelávacích možností pre mládež, viacej výskumu, viacej e, stratégie respektíve viacej výskumu je v stratégii pre 2020, takisto viac škôl, viac vzdelávania, viac univerzít Ehm, tak aby došlo naozaj k skutočnej spolupráci aj medzi mladými ľuďmi a toto všetko určite priniesie pridanú hodnotu podpore kultúry, ehm, takisto budovanie vzdelávanie je jadrom tejto správy a preto som za ňu hlasoval. Ehm, myslím si, že mládež pohybe a väčšie možnosti pracovnej príležitosti, ale nie len pre mladých, v osobitnom kontexte, ale pre všetkým poskytnúť. Pán Kozlík, nech sa páči. Pán Kozlík, je tu pán Kozlík? Pán, Koz, pán Kozlík má slovo. No, it's for Mr. Hla, hla, um, slovo má pán Kozlík, nie vy, pán Poselt vážený pán prezident ctený parlament podporil som európsku iniciatívu mládež v pohybe ktorej cieľom je do roku two thousand and twenty znížiť podiel študentov predčasne ukončujúcich vzdelávanie z fifteen na ten a zvýšiť podiel ľudí s vysokoškolským vzdelaním z thirty one na. forty na porovnanie v usa má vysokoškolské vzdelanie forty a v japonsku fifty populácie v súčasnosti fourteen four mladých ľudí vo veku eighteen až twenty four rokov v európe má menej než vyššie stredné vzdelanie a približne twenty one mladých ľudí je nezamestnaných. podporujem aj to že iniciatíva mládež v pohybe sa zameriava na zabezpečenie vzdelania ktoré bude v súlade s potrebami trhu práce. odhaduje sa že do roku two thousand and twenty podiel pracovných miest vyžadujúcich vysokú kvalifikáciu stúpne z twenty nine na. thirty five ďakujem za pozornosť. Ďakujem teraz, pán Ďakujem, pani predsedajúca Európske programy, ktoré podporujú mládež, potrebujú našu podporu taktiež, pretože tu hovoríme o budúcnosti našho kontinentu a táto budúcnosť je, je, je dosť krehká, alebo ľudia sa v nej ocitajú v krehkej situácii je potrebné dnes ehm, vzdelávať cudzie jazyky, preto aby sa potom mohol eh, mladý človek rozhodnúť, kam môže ísť študovať. Ale nie každý má dostatok peniazy, aby si mohol zaplatiť takéto vzdelávanie sám. Máme programy ako Leonardo, Erasmus. A to určite potvrdzuje, že tieto prostriedky boli veľmi dobre investované a potrebujeme zabezpečiť viac peňazí do týchto programov, pretože aj mládež z vidieckých oblastí majú veľmi malú šancu dostať sa na vysokú školu. Ďakujem pekne, hovorí predsednička, teraz pán Takula. Arvoisa puhemies, haluan tähän Sveerin. Pani predsedajúca, Chcel by som poďakovať za túto veľmi dobrú správu. Keby som ju mohol kľudne označiť eh, za správu mladež v pohybe, je to jedna z úspešných príbehov, ktorý bol, alebo z úspechov Európskej únie. Aj tí, čo kritizujú Európu a euroskeptici si myslia, že práve prostredníctvom eh, aj tí uznajú, že, aj skeptici teda uznajú, že tieto projekty boli veľmi úspešné, napríklad bolenský proces a podobne, preto aj správa pána Zvera vlastne posilňuje e, tento pozitívny trend a vytvára nové možnosti a podmienky pre mladých ľudí, aby mohli študovať v rôznych európskych krajinách a týmto spôsobom môžeme si zabezpečiť prirodzeným spôsobom výmenu osvedčených postupov a určite z hľadiska budúcnosti to bude veľmi dobrý základ pre budúci rast ale dôležitejšie než ekonomický rast je, že tento proces e, spôsobí, že mladí ľudia sa budú rozvíjať ako mladí, roz, mladí Európania. Pani predsednička, v Európe už e, odsudzujeme celé generácie mladých ľudí a, aby, e, k emigrácii a k chudobe a to, všetko toto e, vlastne len, aby sme tu mali e, jednotnú monetárnu úniu, napríklad v Írsku sa výrazne znížil počet vzdelaných ľudí, takisto v Grécku. Teraz to isté nastane, keď budem, budú musieť šetriť. Keď, sme, e, keď sa minulý rok dohodla o pomoci Grécku, tak sa hovorilo, že to bude tým, že sa zastaví proces zhoršovania v Grécku. Videli sme, že to zlyhalo v Grécku a teraz vidíme, že to pokračujeme v tom ďalej aj v Španielsku, aj v ostatných ďalších krajinách robíme tie isté chyby. Za akú obrovskú cenu očakávame, že naši voliči zaplatia za takéto konanie? Pani Ďakujem, pani predsedajúca. Som veľmi rada, že sme prijali uznesenie Mládež pohybe. Myslím si, že je dobre, keď zlepšíme vzdelávacie služby a tieto odporúčania a usmernenia sú základom pre ďalšie zlepšenie a skvalitnenie vzdelávacích a výchovných systémov v EÚ. Rada by som poukázala na niekoľko aspektov tohto uznesenia. Iniciatíva Mládež v pohybe je súčasťou stratégie Európa do roku 2020, najmä v tom, že sa zníži počet predčasne ukončení školskej dochádzky z 15 na 10 Ďalšie odporúčania sa týkajú kvalifikácie učiteľov, kvality učiteľov a zvýšenie prestíže ich povolania. Učitelia totiž to veľmi ovplyvňujú vývoj detí a musíme zabezpečiť, aby sme urobili maximum, aby európsky učitelia boli tí najlepší. Vítam fakt, že komisia žiada o komplexnú stratégiu a podporuje vzdelávanie na všetkých úrovniach a pomáha aj neformálnemu vzdelávaniu. Ďakujem vám za slovo. Pani predsednička, dnes sa rokuje predsedníctvo nemeckej eh, vláde, že a tu by som chcel povedať, že táto správa eh, má obrovský význam, pretože sa týka troch vecí. Prepojenie univerzít v európskom regióne a takisto v pohraničných regiónoch, takisto odborné vzdelávanie, pretože pretože, potom prípravu a po tretie sa hovorí o vzdelávaní e, v oblasti cudzích jazykov a chcela by som povedať, pani predsednička, milujem jazyk Shakespearea, ale um, myslím si, že by sa mali, eh, bola, kedy sa učili ľudia jazyky sú eh, susedov a toto musíme podporovať, pretože len takým spôsobom človek bude poznať kultúru svojich susedov, keď bude môcť poznať ich jazyk a toto je práve naša veľká úloha aj príležitosť. Thank you, Ms. Predsednička, ďakujem pani Jelenievska. Mrs. Jelenievska. Pani Jelenievska, máte slovo. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, za udelenie slova som veľmi rada, že iniciatíva Mládež v pohybe je integrálnou súčasťou stratégie Európa do roku 2020. Teší ma aj fakt, že neformálne vzdelávanie dostalo svoj priestor aj participácia mládežnických organizácií, dobrovoľníckých organizácií a organizácií občianskej spoločnosti má svoje miesto. Myslím si, že takéto neformálne vzdelávanie pomôže mladým, aby boli dobrými tímovými hráčmi a rozvíja aj ich individuálne záujmy. Tým dostanú lepšiu šancu na získanie zamestnania. Ďakujeme. Teraz prechádzame k správe pani Hannibal o vzdelávaní v ranom detstve. Najprv má slovo pán Kalinovský. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Naše deti sú našou budúcnosťou a naše deti by sa mali naučiť v tom správnom čase, ako budovať európsku spoločnosť. Práve preto musíme vzdelávať a vychovávať naše deti už od útleho veku. Vzdelávanie musí vyrastať z pevných základov a takisto ho treba aby ho vykonávali kvalitní učitelia. Mali by sme sa zamerať na vytvorenie rovnakých podmienok pre všetky deti, či sú z miest, dedín, z bohatých či chudobných rodín. Všetky deti by mali mať možnosť sa podielať rovnako na vzdelávaní. Chcem zmieniť najmä deti z vidieckých oblastí. Tieto deti majú obmedzenejší prístup ku školám a iným inštitúciám. Ďakujeme vám, pán Takola, k správe pani Hannibal. Vážená pani predsedajúca, naozaj je dôležité, že venujeme pozornosť vzdelávaniu v útlom detstve a starostlivosť o deti v ranom detstve. Som rád, že pani Hannibal skoncipovala túto správu. Som k nej tieňovým spravodajcom a okrem úžasne odvedenej práce by som chcel dodať k tejto správe, že vzdelávanie a starostlivosť o deti, vychovávanie detí v útlom detstve majú mať primárnu úlohu. Počas prvých rokov života sa totižto vytvárajú základy pre ďalší život vo všetkých dôležitých oblastiach. Ak deti môžu vyrastať v bezpečnom prostredí od raného detstva, tak potom ako mladí budú mať možnosť sa s, s úspechom završiť svoju budúcnosť. Takže predškolské zariadenia sú dôležité. Deti sa vzdelajú aj neskôr, ale výchova je tiež dôležitá a máme tu rozličné modely výchovy skombinované so vzdelávaním. Od útleho veku treba zabezpečiť, aby ani jedno dieťa nebolo marginalizované, vynechané zo vzdelávania, aby každé malo mať šancu na dobrý život. Ďakujem za slovo. Minulý krát som hovoril o tom, ako to je v mojom volictve a že moji voliči berú deti na pláži a tiež všimol som si, ako tam deti budujú pieskové hrady a ozdobia ich mušličkami a konárikmi a ja e, som si všimol, že im nevadí, keď to všetko zmie príboj, ako keby nemali pojem o čase. My tu teraz máme e, e- ekonomickú krízu, a klesá nám podiel HDP na svetovom HDP. A my tu hovoríme o ranom detstve, útlom detstve, zodpovednosti voči e, medzinárodnému menovému fendu a tým, či by Sarajevo malo byť európskym hlavným mestom kultúry v roku 2014. A prečo sa nepozeráme na tie desivé štatistiky? V 36% bolo HDP a teraz je to len 26%. Potom neskôr v roku 2020 sa očakáva, že to bude len 15%. Prečo túto propagandu, ktorú tu teraz e, počujeme o tom, ako sa majú v útlom deti e, vzdelávať, prečo sa nezameriame na HDP, prečo v krajinách, kde centralizácia moci a rozdielovanie moci boli inak e, nastavené, prečo sa nepoučíme od nich? Pani Mokenajte. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som reagovať na diskusiu a vyhlásenia E, zo strana pána Tomaševského. Boli to zlé alebo nesprávne vyhlásenia. Hovoril o polskej menšine detí polského pôvodu, ktoré v Litve nemôžu študovať v polštine. Chcem povedať, že asi 200 tisíc polských občanov žije v Litve a sú tam školy, možnosti e, a, a teda vyučuje sa v Polsku, zatiaľ čo v Nemecku, kde sú 2 milióny e, Poliakov, nie je ani jedna škola venovaná polskému Mm, ktorá by učila v polštine a v Litve. Polština, polské deti e, sa môžu vzdelávať v polskom jazyku od škôlky až po univerzitu. 42 e, litovských etnických menšín si nemyslí, že znalosť oficiálneho jazyka je výhodou

sa hlásil tiež k tomu predošlému bodu. Smiem? Dobre, nech sa páči. Vážená pani predsednička, e, detstvo má nepochybne zásadný význam pre fyzický psychický a sociálny rozvoj dieťaťa preto si treba uvedomiť že návratnosť investícií do predškolského vzdelania je zárukou budúceho rastu okrem toho už bolo mnohými štúdiami preukázané že takto využité financie prinášajú nemalé hospodárske a spoločenské výhody v strednom a dlhodobom časovom horizonte. najlepším a najprirodzenejším zabezpečením podpory tohto druhu je ochrana rodiny ako základného článku spoločnosti. rodičia sú predsa prvými a najdôležitejšími učiteľmi svojich detí a teda by nemal právny rámec obsahovať ustanovenia také ktoré penalizujú rodičov za to že sa osobne starajú o opateru svojich detí a to predovšetkým v ranom veku. a táto agenda je vo výlučnej kompetencii členských štátov a je viac ako želateľné aby únia prostredníctvom svojej takej koordinačnej skôr funkcie prispievala k zlepšeniu stavu v jednotlivých členských štátoch. thank you very much madam for giving me the floor. Teraz prejdeme k dohovore o rybolove. Ďakujem pekne, pani predsednička. Podporovatelia spoločnej rybolovnej politiky e, uznáva, že nie vždy sa uznávajú národné hranice. Už e, to nie je prekvapujúce, avšak skutočnosť je taká, že e, majetkové práva a výsostné vody sú len, platia len vtedy, keď sa jedná o ochranu alebo ochranné pásma. Keď sa pozriete v Norsku, Norsko, Nový Zéland, ale všeli kde po svete, všade vlastne majú tí, ktorí chránia um, tie ekosystémy um, rybolovúci majú pocit, že sú ich vlastníkmi. Ale keď niečo nikto nevlastní, tak sa toto nikto ani nestará. Však e, tu sa považujú zásoby rýb a sú predsa spoločným vlastníctvom všetkých národov. Eh, jedna vec, eh, ktorá je konkrétne dobre načasovaná, v posledných rokoch sme svedkami toho, že vidíme migráciu od eh, politiky pre spoločné rybovol až ku vysostným vodám Islandu. Ehm, a nikto je to teda naša smola, možno, že ich šťastie, ale momentálne najbezpečnejším spôsobom e, správať sa k e, rybám správne je uznávať e, vlastnícke práva ľudí, ktorí vlastnia vysosné vody. Predsednička, ďakujem. Teraz prejdeme k verejnému obstarávaniu. Pán Mikulášik, ja som mala, mala k tomuto, k verejnému obstarávaniu. No, madam, I am uh, also ja som žiadal o slovo pri uh, malých podnikoch, nežiadal som o slovo pri Mauritánii a Rybolove. Ďakujem vám. Teraz prechádzame k dohode ku kríze v európskom sektore rybolovu spôsobenú nárastom cien ropy. Pán Jo má slovo ako prvý rečník. Ďakujem, pani predsednícka. Rastúce ceny ropy nie sú však jediným dôvodom krízy v sektora rybolovu, pretože už eh, keďže rastú aj eh, pretože tu sú aj rôzne iné problémy, pretože rybolov, ryba, rybolov sektor je zaťažený už nadmernými daňami. Eh, takže keď chceme pomôcť a zabezpečiť trvalý rybolov, to je našou predovšetkým úlohou a takisto, keď zlacnie sa cena ropy, to ešte nebude stačiť eh, na pomoc tomuto sektoru a preto členské štáty musia nájsť nejaké inovatívne a ďalšie riešenia. Ďakujem pekne pani Bilbao. Ďakujem pani predsedajúca. Pre všetkým som chcela že by som chcela vyjadriť svoju solidaritu so všetkými tými, v, ktorí utrpeli škody a nešťastie v Mursi vyjadriť sústrať e, obetiam, príbuzným obeti. Ja som podporila teda spoločné uznesenie, ale nie uznesenie mojej politickej skupiny, pretože sa obávam o krízu k finančnom sektore spôsobené narastom cien ropy, e, keďže vlastne sa e, zvyšil počet zvýšenie počet pracujúcich, avšak v tomto sektore to sa neodrazí potom aj v národnom rozpočte, ale po, malo by to pomôcť um, zabezpečiť ehm, životné prostredie, avšak Európska únia musí podporiť túto aktivitu tak, aby neboli rybári závislí od fosilných palív a boli inovatívni. Ďakujem, pán Kelly. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Rád som podporil tieto odporúčania Rybolov ako poľnohospodárstvo je veľmi ťažká profesia, je vystavené e, rozmarom počasia a rybolov, napríklad e, súčasná situácia je ovplyvnená stavom rýb a podobne. E, sú tu určité, takisto je tu nárast cien ropy Riešenie bude musieť prísť z Európskej únie, ktorá musí byť sebestačnejšia, pokiaľ ide o všeobecné dodávky energie. Samozrejme čistá energia, ale musíme sa pozrieť aj na preskúmanie oblastí v rámci Európy, ktoré doteraz neboli preskúmané, pretože ekonomicky to nebolo výhodné. Teraz sa to mení ak zvýšime dodávky v Európe, automaticky to zníži ceny podľa mňa a tiež nás zníži našu závislosť na nedemokratických režimoch, ktoré dodávajú energiu. Ďakujem a teraz prejdeme k Small Business Act. Prvý je pán Rodek, ktorý zdá sa nie je tu. Druhý je pán Mikolašik. Thank you very much, madam, uh, for...

heterogenitu potvrdzuje aj zistenie že pomocou sprostredkovateľských bánk bolo plne sprístupnených seventy five z celkových twenty one miliárd eur vyčlenených na finančnú podporu z ktorých mohlo ťažiť len päťdesiattisíc z celkového počtu twenty three miliónov malých a stredných podnikov. ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Rád by som sa vyjadril tiež k tejto téme. Hovorím za EPP. Podporujeme hlavný nápor takýchto ustanovení a zákonov, ktoré vždy podporujú malé a stredné podniky. Všetci rozumieme, ako v írskej ekonomike, aj v európskej ekonomike dôležité sú tieto podniky ale čo sa týka spoločného základu dane pre právnické osoby, tam vidíme istú propagandu, pretože nie, napríklad v Nemecku, podľa mňa, ako som sa dopočul, už trošku prehodnocujú túto spoločný základ pre daň z príjmu právnických osôb. E, myslím si, že by sme ani my nemali podliehať propagande a treba si to všetko dobre premyslieť, pretože sú dôvody pre aj proti takejto spolo- takémuto spoločnému základu dane z príjmu právnických osôb. Mali by sme naozaj preskúmať, či malé a stredné podniky E, sú s tým uzrozumení, či to bude prínosom. E, hlasovali sme proti tejto správe, pretože nechceme e, spomaliť vývoj malých a stredných podnikov a ich rozvoj. A som rád, že som to mohol povedať takto na záznam. Ďakujem za slovo a priestor. Ďakujem vám, pán Mitchell. Ja vám chcem položiť otázku. Tie skratky, čo ste spomenuli, o čom ste vlastne hovorili. I dobre, že sa ma pýtate, pani predsedajúca, táto skratka znamená spoločný základ dane z príjmu pre právnické osoby. Používal som anglickú skratku, ďakujem vám. Viete, ja som sa vás opýtala preto, aby aj tí, ktorí sú na tribúnach hore, vedeli, o čom sa tu hovorí, keď sa používajú takéto skratky. please. I was just about to ask. Ja som sa chcel spýtať, či je niečo ideologické len preto, že v Írsku to tak nerobia. Pán Takula. To nie je otázka o tom, ako to robíme v Írsku alebo nerobíme v Írsku. My sme poslanci Európskeho parlamentu a môžeme tu predložiť svoje názory. Mne nikto nebude hovoriť, kto, čo môžem povedať alebo nemám povedať. Nie sme povinní robiť u nás to, čo robia ostatné členské štáty v EÚ. Každý členský štát sem vyslal svojich poslancov preto, aby tu hovoril názory a náš názor na spoločnú daň z príjmov E, spoločný základ dane z príjmu právnických osôb, o ktorom už pochybuje až v Berlíne, je, my máme takisto právo sa vyjadriť. Je tam, opakujem, sú pre aj proti tomuto základu dania. Nemusíme sa správať podľa daných vetrov, ktoré v daný deň dujú. Je to vysvetlenie hlasovania. Pán Takula, ak sa chcete ešte vyjadriť. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Čo sa týka tejto spoločnej dane, je to naozaj výzva v EÚ, ako sa k tomu všetkému postaviť, pretože 27 členských štátov má rozličné hospodárskú štruktúru, naozaj sa líšia v daňových systémoch, ale keďže sa snažíme o vybudovanie jednotného trhu, je veľmi dôležité zabezpečiť, aby malé a stredné podniky, ktoré naozaj sú chrbtovou kosťou hospodárstva, mali podobné podmienky pri konkurencii, pri konkurencieschopnosti najmä dnes v časoch krízy. Mali by sme si najprv preskúmať, aká tá situácia je, najmä v malých a stredných podnikoch. Ja som napríklad z Fínska. Fínske malé a stredné podniky sú naozaj e, vzdialené od e, centra takéhoto budúceho jednotného trhu. Logistické náklady nám znemožňujú sa zapojiť, pretože to veľmi zvyšuje ceny našich produktov, ktoré by sme dodávali na centrálny európsky trh a neviem, či tu budú za to kompenzácie alebo daňami sa to vykompenzuje, ale naozaj konkurencieschopnosť je nerovná, nerovnaká, je to dôleži- zložitá téma, ale je dôležité, že takáto správa sa pripravila a pokúsime sa naozaj e, venovať pozornosť tomu, čo sa deje, ale aj na severských oblastiach by mali mať podnikatelia možnosť súťažiť s ostatnými Európanmi. Ďakujem, pán Kelly. Ďakujem. Chcel by som vyjadriť súhlas s tým, čo povedal pán Mitchell v súvislosti s CCTB. Hovoril som to isté, ale trošku z iného pohľadu. E, ústny pozmenicí návrh, aby sme prebrali túto otázku falšovania v oblasti e, návrhov jednotlivcov Myslím, že je to nešťastné, pretože falšovanie tovarov spôsobuje obrovské škody všetkým podnikom v Európe a nezdôraznilo sa to dostatočne. mnohých z tretích krajín Ehm, a vlády týchto krajín sú bezpečné prístavy pre takéto sfalšované tovary, ktoré potom prichádzajú do Európy. My musíme na nich poukázať prstom a urobiť konkrétne kroky proti týchto krajín, pretože to má obrovský dopad na zákonné podniky v Európe. Je na čase, aby sme povedali, že dosť. Ďakujem. Správa Mekis o inováciách v Únii a prvý rečník je pán Wieland. Ďakujem pekne, pani predsednička. Rýchly rozvoj, efektívnosť, konkurencieschopnosť, toto sú najlepšie nástroje na boj proti hospodárskym problémom. Na toto musíme urobiť spoločné kroky v prospech inovácií. Musíme stimulovať kreativitu občanov napríklad tým, že im umožníme aby predkladali návrhy eh, zamerané na efektívnosť E, ďalšia oblasť je spotreba. Som si istý, že naši občania chcú e, spotrebovávať a používať moderné technológie, napríklad aplikácie iPhoneu sa musia rozvíjať e, Európanmi. Musíme mať občianske spoločnosti a akademickú obec. Bližšie na to potrebujeme podporu miestnych samozpráv. Musíme Eh, bohatstvo eh, mm, ponechať v Európe a tieto opatrenia nám to umožnia. Pani predsednička, žiaľ som včera nemal možnosť eh, vystúpiť v rozprave ale by som, chcel, by som sa pripojiť k tým e, rečníkom, ktorí hovoria, že inovácia a výskum sa má konať aj v oblasti polnohospodárstva. Polnohospodárstvo nie je žiadna zastaraná ekonomika, je to vysoko živá ekonomika aj tam sa musí udiať inovácia. Európske polnohospodárstvo stojí pred minimálne troma výzvami. Jedna vec je zabezpečiť priblíženie sa k ľuďom, polnohospodárstvo, takisto je zabezpečiť produkciu akciu, ktorá bude zároveň priateľská životnému prostrediu a o tretie ide aj e, zniženie e, spotreby energie. Takže toto všetko dokopy e, si vyžaduje veľké inovácie dnes aj v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem pán Žobro. Przewodnicząca, głosowałem za raportem Unia Innowacji. Innowacyjność. Pani predsednička, hlasoval som za túto správu Unia pre inovácie. Inovácie sú dôležité pre rozvoj Európy a podľa mňa je dôležitá aj podpora pre inovácie, osobitne v malých a stredných podnikoch. Zvlášť v nových členských krajinách, kde e, sú skozy v tejto oblasti a je to práve v malých a stredných podnikoch, e, kde sa rozhodne o tom, či európska, európske hospodárstvo bude konkurencieschopné v budúcnosti. Nemali by sme zabúdať, že výskum ukazuje, že Tri zo štyroch aplikácií eh, malých a stredných podnikov na financovanie eh, výskumu nových technológií sú odmietnuté. V bankách je to vážny problém financovanie a preto by sme mali robiť viac, eh, aby sme presvedčili jednotlivé členské krajiny, aby podporovali malé a stredné podniky v tejto oblasti. Bez takejto podpory sa im nepodarí samým zvýšiť konkurencieschopnosť globálne. Ďakujem, pán Kursky. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som podporil e, zaujímavú a vyčerpávajúcu správu o transformovaní Európy na postkrizovú situáciu, pretože verím tomu, že e, sa týka, pretože sa tým znižia rôzne roz, roz, rozdielne rozvoje e, v členských štátoch. A že dojde takisto z presunu mozgov. Čiže keď chceme zabezpečiť trvalý rozvoj v Európe, musíme viac peniazy nájsť pre vedu a výskum a musíme podporiť vlády, aby nielen zabezpečili viac peniazy na tento účel, ale aby ehm, si ustanovili minimálny podiel z rozpočtu, ktorý by mal byť venovaný práve výskumu a vývoju. Miera financovania by nemala byť eh, na eh, by mala byť eh, na úkor ostatných európskych politík. Ďakujem, pani Ek. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vieme, že inovácie sú absolútne dôležité pre ekonomický a sociálny rozvoj v Európe, ale napriek tomu Európska únia prakticky nemala celkový e, systém pre inovácie a preto vítame tento návrh komisie. A aj pani komisár Kikuin. V tomto dokumente o inovácii alebo inovatívnej Európe musí sa snažíme zabezpečiť to, aby veci boli zjednodušené, čiže celé je to o znižovaní byrokracie. Sú pred nami veľké úlohy, každý vedec, každý e, pracovník v priemysle vám povie, že keď chcete využiť európske peniaze, najťažšia vec je prekonať práve tú administratívnu záťaž. Takisto musíme zabezpečiť to, aby sme mali oveľa efektívnejšie riadiace systémy a je potrebné sústrediť sa hlavne na väčšie projekty a nie rozrobiť peniaze eh, na rôzne malé veci. Takisto si myslím, že inovatívna únia by mohla byť užitočným nástrojom, aby sme vyriešili naše otázky v oblasti klimatických zmien. Predseda, teraz prejdeme k dohovoru ILO. Um, ehm, pán Repo puhemies kotityöntekijän arki on usein Pani je to veľmi nezajímavý život, keď človek pracuje v domácnosti, pretože to vonkoncom nie je ocenené, nikto to neuznáva. Väčšinou prácu v domácnosti vykonávajú vo Fínsku napríklad um, nelegálni pristahovalci. Tí sa nevyskytujú vlastne v žiadnych eh, záznamoch, registrácii nikde. Uh, Ehm, dohovor ILO o pracovníkoch v domácnosti je práve tým smerom alebo spôsobom, aby aj títo ľudia mali e, zabezpečené svoje ľudské práva a takisto aj práva na sociálne zabezpečenie. Bolo by naivné, keby sme hovorili, že v Európe nemáme pracovníkov v domácnosti, ktoré sú tam na čiernu. To je, je moderný spôsob otrokárstva oni sa dnes neodvážia e, sa stiažovať o tom, aké je na nich páchané násilie, prípadne ešte aj dokonca sexuálne obťažovanie a vykoristovanie a podobne. Takže mala by z toho stať jedno z našich priorít, aby sa zlepšila situácia týchto osôb aj v rámci strategie 2020. Pani Jar, ďakujem. Pani predsed, dajúca. Čo sa týka zamestnaných pracovníkov v domácnosti, súhlasím s tými kolegami, ktorí e, sú za to, aby tí, ktorí pracovali v tomto, e, tejto oblasti, čo sú to vlastne väčšinou ženy, aby mali aj právo na tie služby, sociálne služby, sociálne zabezpečenie a súhlasím s tými, ktorí hovoria, že v tejto oblasti je veľké množstvo nespravodlivosti a že sa tam dejú rôzne neuveriteľné veci. Ale Chcel by som zároveň aj poukázať na rôzne veľké administratívne predpisy a záťaž. Napríklad v Nemecku je to tak, že napríklad v, sú, keď niekto chce zamos, zamestnať pretože niektorí sa jednoducho rozhodnú um, pre, um, pre prácu na čierno, pretože keď je to oficiálne, tak sa to všetko stojí strašne veľa peňazí a často je vlastne um, platba cash v podstate um, spôsobuje práve to, že je napokon lacnejšie oslobodená od rôznych um, zbytočných poplatkov. Predsednička, ďakujem. Teraz prejdeme k rezistentnosti antibiotík. Teraz máte vyslovo pán Jar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 Ďakujem pekne, to by som už mohol rovno aj zostať. Tá, pani predsednička, ja som sa chcel tejto problematike takisto vyjadriť aj ako e, prakticky aj možno aj odborník e, vo svojho povolania. Myslím si, že poprvé je dôležité, že musí tu existovať nárok, aby sme nasadzovali antibiotika m, predovšetkým, e, aby sme znižovali čo najviac potrebu antibiotík alebo používanie antibiotík pri chove e, užitkových zvierat. To by mala byť jedna vec a po druhé potrebuje potrebujeme e, analýzu e, rezistentnosti, e, to znamená, že aká je situácia v členských štátoch EÚ a všetky členské štáty samozrejme sa musia zúčastniť takejto analýzy. Po tretie, potrebujeme ďalšie vedecké poznatky, aby sme mohli dôkladne analyzovať a vypracovať potom, čo môžeme robiť a to, čo nepotrebujeme, je rôzna ideológia, pretože ideológia nedokáže nahradiť vedu. Ďakujem aj vám za vašu trpezlivosť, pani predsednička. Uh, Teraz uh, správa Šalke o kultúrnom rozmere Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Pán Repo má slovo ako prvý. Ďakujem, pani predsedníčka. Uh, podporujeme to. Povedali sme, že sme hospodárskym obrom, ale mohli by sme byť aj kultúrnym obrom. Pokiaľ ide o kultúrnu diverzitu, Európska únia je spojený, spojenou oblasťou a diplomatické vzťahy sú veľmi dôležité. Každý má právo na kultúrne služby, má to vplyv aj na mm, náš blahobyt. Kultúrna politika je spôsob, ako Európska únia môže byť v styku s ostatnými krajinami, kde nemáme iný druh partnerstva hlavne kultúrny rozmer a podpora tejto oblasti v Severnej Afrike, kde sa buduje nová demokratická spoločnosť, má svoj veľký význam. E, je to, e, stimuluje to bilaterálne dohody, e, tie sú vždy spojené s kultúrou a sociálnou zodpovednosťou. Európska služba pre vonkajšiu činnosť má aj kultúrny rozmej, tá, by, tá tento by mal byť viac súčasťou európskej zahraničnej bezpečnostnej politiky. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Európske kultúrne dedičstvo je obrovskou hodnotou a krajiny majú odlišné kultúry a je to globálna značka sme pripravení učiť ostatných, ako využívať ich kultúru. Môžeme stimulovať e, miesto Európy tým, že podporíme kultúru. Nové technológie tu majú veľký význam, technológie, ktoré nám umožnia brániť ľudské práva, zvlášť v tých krajinách, ktoré ešte bojujú s cenzúrou, môžeme im pomôcť online a preto Európska únia by mala podporovať a stimulovať úlohu internetu hlavne v diktatorských spoločnostiach. Potrebujeme novú stratégiu pre mobilitu, preto aby sme stimulovali túto úlohu vedy a kultúry. Podporujem kultúru v diplomácii, preto som hlasovala za túto správu. Ďakujem, pán Ziobro. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vyhlásenie, za ktoré je súčasťou správy, je veľmi dôležitý. Chcem sa zmieniť na vyhlásenie, že Európska únia musí konať celosvetovo v mene slobody prejavu, tlače a prístupu k médiám. Tiež je správne povedať, že Európska komisia by mala podporovať slobodu internetu a teda čeliť hrozbám, ktoré sú veľmi početné, ale mm, my chceme tieto základné slobody a preto som trochu smutný, keď som hlasovala o tejto správe, pretože som si uvedomil, že niekedy vyzývame, aby tu boli tieto slobody niekde inde a zároveň sa nám nedarí Eh, ich eh, mať v niektorých členských krajinách EÚ. Dobrý príklad eh, je Polsko a kritickí novinári voči súčasnej vláde, ktorí nemajú príležitosť pracovať v médiách, v súkromných novinách. Je to druhý najväčší polský denník, ktorý kritizuje vládu. Je takýto príklad. A to si treba všímať. Pán Takula. Arvoisa puhemies, on eri... Vážená pani predsedajúca, kultúrny rozmer má zásadnú dôležitosť a to, že musí byť začlenený do zahraničnej politiky a rozprave o nej je takisto veľmi dôležité. Keď sa deje to, čo sa deje na Strednom východe, zdá sa mi, že zabúdame na kultúrny aspekt zahraničnej politiky a už celé 10 ročia naň zabúdame. Napríklad vzťahy so Syriou od 63. majú tak, takmer stanné právo, ako keby im to dávalo právo e, odopierať ľuďom spravodlivý súd, ale delegácia z EÚ sa zaoberala len obchodovaním, keď tam bola. Prečo nie aj ľudskými právami? Spolu s predrečníkmi najmä e, pán kolega Repo povedal, je, že ľudské práva majú ústrednú pozíciu v kultúrnom rozmere a najmä keď myslíme na Európsku úniu a ja s ním súhlasím aj s inými predračníkmi, Je to úplné jadro našej veci a to musíme vyvážať aj v rámci zahraničnej politiky, nie len sa pozerať na veci ekonomicky. Ďakujem za slovo. Ďakujem, pán Kulsky. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja som hlasoval za túto zaujímavú správu o kultúrnych rozmeroch vonkajšej činnosti Európskej únie. Ako by som mohol nepodporiť to, čo hovorí, že musíme podporovať demokraciu, voľný prístup k médiám po celom svete. Napriek tomu mám dojem, že priveľa sa staráme o to, čo sa deje za hranicami EÚ a iba e, formálne sa venujeme tomu, čo sa deje vnútri EÚ, napríklad v Poľsku, keď súčasná koalícia sa ujala svojho úradu a e, novinári zrazu museli byť poprepušťaní aj z verejných médií, a to masovo, a najmä tí, ktorí boli kritickí k vláde, napríklad Jacek Sobala, pani Gargas a ďalší novinári, ktorých jednoducho prepustili spolu s množstvom iných novinárov, ktorým odopreli ich právo pracovať vo verejnoprospešných médiách. Verejnoprávnych médiách. Myslím si, že to je hamba. Ďakujeme za váš príspevok. Pán Takola, prosím, mohli by ste mi venovať pozornosť, pretože posledná správa je správa pani Sanchez Smith o uvoľnení potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu a o Sarajeve ako Európskom hlavnom meste kultúry v roku 2014. K obom ste požiadali o slovo. Nech sa páči, máte dve minúty. Hneď jeden za druhým môžete predniesť vaše príspevky. Ďakujem, pani predsedajúca. Čo sa týka správy Sanchez-Smith, podľa mňa je skutočne dôležité, aby sme si uvedomili, akú hodnotu má kultúra a tvorivý priemysel, kreatívny priemysel a aký dopad má na, nás, na náš hospodársky rast je, e, naozaj tvorí 6 percentuálnych bodov HDP, tvorivý priemysel a kultúra 3 3,1 našej pracovnej sily sa venuje týmto sektorom, takže za ostatné 10 ročia to bol rastúci sektor a v budúcnosti tiež bude. Keď hovoríme o kultúrnom rozmere vonkajšej činnosti EÚ, je dôležité mať na zreteli, aj iné než len hospodársky rast. Ide tu aj o rozvoj ľudských bytostí a na to nikdy nesmieme zabúdať, keď hovoríme o kultúre. Pretože to sa nedá odmerať rastom HDP, ako rozvíja človeka kultúra. Musíme chápať, že človek sa rodí nie len na to, aby rastlo HDP, aby pomáhal pri raste HDP, ale aj na to, aby viedol jedinečný ľudský život. Myslím si, že na to treba človeku vytvoriť podmienky aby sa mohol rozvíjať. A ako poslanec Európskej únie, mne sa príliš často zdá, že EÚ sa pozerá na veci iba hospodársky, že to je isté teleso, ktoré operuje len e, v ekonomike. Teraz k Sarajevu ako Európskemu hlavnému mestu kultúru v roku 2014. Je to spoločný cieľ všetkých ľudí z výboru pre kultúru, aby ste výročie, odkedy sa v Sarajeve začala eh, Prvá svetová vojna, aby sa toto mesto stalo symbolom rozvoja Európy. Myslím si, že budeme v roku 2014 svetkami toho, že po dlhej ceste, dlhej ére sa aj balkánske krajiny dokážu zapojiť do európskej veci a ovplyvňovať širší európsky kontext. Ďakujem za priestor. Ďakujeme vám a teraz sa približujeme k záveru a až do tretej je naše zasadnutie odročené. Ďakujem vám za účasť.